pokiaľ ide o EPP, SAD a skupinu ALDE, dostala som nasledovné požiadavky na vymenovanie do e, a delegácií, komisia delegácií výbor pre kont- rozpočtovú kontrolu pán Havel na miesto Andra Kocoliniho, e, pokiaľ ide o petície, pani Rebeka Taylor už nie je stálou poslankyňou, stálym členom delegácie e, delegovanie do komisii pre spoluprácu e, s Kazachstanom, Uzbekistanom, Turkmenistanom, Mongolskom. Michel Dantan nahrádza e, Čaba Öriho. Spolupráca s krajinami Južnej Ázie a Juhovýchodnej Ázie. Pán Öri nahrádza pána Michela Dantana. Zmiešaný parlamentný výbor EU Chile. E, pani Maria Rigoyen Pérez nahrádza Mariu Muniz de Urquizu a Nicole Sinclair nahrádza Francisca Sozu Wagnera delegácia pre vzťahy s krajinami Anského spoločenstva. Maria Muniz de Urquiza nahrádza Maria Ilion Pérez. Delegácia parlamentné zhromaždenie e, Únie stredozemnej Franz Obermeier. Ďalej delegácia pre vzťahy s Indiou Kristina Morvaj. Vzťahy s Južnou Afrikou Daniel van der Stop. euro Americké zhromaždenie pani Nicole Sinclair, ktorá nahradí Francesku Sozu Wagner e, vzťahy so Švajčiarskom a Norskom a zmiešaný parlamentný výbor EU Island a zmiešaný parlamentný výbor pre európsky hospodársky priestor Silvana Koch-Merin e, delegácia so vzťahmi, e, pre vzťahy s legislatívou, teda radou legislatívou palestínskou Maria Elena, Eleny Kopa vzťahy EU-Mexiko, Francisco Sosa Wagner a delegácia pre vzťahy s Japonskom Mike Natras. Ďakujem, že ste si tak pozorne vypočuli tieto oznámenia. Sú nejaké pripomienky? Pán Jemek žiada o slovo, nech sa páči. Vous avez la parole, monsieur 323. Pán Jemek, nech sa páči. 323, máte slovo. Uh, ja... Nechcete vystúpiť, dobre. Nie sú žiadne námietky, takže e, tieto nominácie budú považované za schválené. Vysvetlenie hlasovania. Budem veľmi prísne dbať na dodržiavanie rečníckého času. Pani Miranda, minúta k správe Tavares. Elle n'est pas là. Nous passons donc la parole à Madame Swinburne pour une... Dobre, nie je tu. Pani Swinburne, minúta. Thank you, Madam Chair.